Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die Takže zasadnutie opäť začalo. Má niekto nejaké pripomienky k zápisnici? Vidím, že nie. A tým je to schválené. No a ďalší bod to sú naliehavé otázky o porušovaní ľudských práv. A slovo dostáva najskôr pani Durón ako autorka stanoviska. Máš.